Mám tu sedem návrhov uznesení. E, k tomuto bodu hlasovať budeme po dnešných rozprávach. Rozpráva na, te, na toto tému je teraz uzavretá. Prejdeme ďalej k ďalšiemu bodu programu. Saudská Arábia, prípad Raifa Badawiho. Chcel by som teraz e, udeliť slovo pani Loch Bieler. Na jednu minútu, nech sa páči. Uh, to, že mučenie pána Raifa Badaviho zo zdravotných dôvodov bolo eh, viackrát odločené, ukazuje eh, jedno, aké strašné zdravotné následky má tých eh, prvých 50 rán byčom a čo by spôsobili tie ďalšie. Celosvetová solidarita s Rajfom Badavim nemôže poľaviť. Aj preto naše dnešné uznesenie je dôležité. Žiada o E, prepustenie Badaviho a to bezpodmienečne. Nie je e, to vynimočný prípad. Viacero blogerov a aktivistov za ľudské práva boli e, zajatí v Saudskej Arabii právo na slobodné uplatňovanie názoru je tam pravidelne pošlapované aj e, vlastne právnik, ktorý ochraňoval Raifa Badaviho, bol odsudený, a to na 15 rokov. Zoznam, mal by sa vytvoriť zoznam e, takýchto väzňov e, svedomia a mali by sme systematicky v našich kontaktoch s Sádskou Arábiou žiadať ich prepustenie. Ďakujem. Teraz na jednu minútu pán Temesmeker. Ďakujem pekne. Saudská Arábia je krajinou, ktorá sa snaží eh, sa diplomaticky uplatniť na celosvetovej pôvode. pôde. Bola v eh, ľudskoprávnom výbore OSN. Je takisto aj dôležitou krajinou v boji proti terorizmu. Saudská Arábia môže vyhrať iba vtedy, ak sa naozaj odvráti od ISIS. Mnohí moslimovia sa nemôžu identifikovať s týmto extremistickým e, elementom, ktorý získava toľko pozornosti v médiách. Islami, e, debata o islame môže e, tým získať novú dynamiku ale vidíme, že v Saudskej Arábii ešte stále sa používajú telesné tresty. Prípad Raifa Padaviho je prípad nevinnej obete e, v krajine, ktorá sa e, často e, snaží predstaviť ako model na celosvetovej úrovni, ale vládnu v nej naozaj stredoveké praktiky do veľkej miery ako táto krajina môže byť e, v Rade pre ľudské práva OSN, ak vo, vo svojom vnútri e, nerešpektuje ľudské práva? Ďakujem pani Šák na 1,5 minúty. Je, ďakujem pekne, pán predseda. E, bloger a aktivista Raif Badawi um, už nebol schopný ďalej zniesť ďalšie rany bičom po tom, čo um, ich teda dostal 50. E, toto sú naozaj barbarské tresty a sú proti dohodám, ktoré Saudská Arábia e, podpísala. E, ženy a kritici Saudskej Arábie sú diskriminovaní v tejto krajine, je e, naozaj už Sávská Arábia je e, v Rade pre ľudské práva OSN. Nemajú e, právo vôbec sa vyjadrovať takíto ľudia v Sádskej Arabii a preto navrhujeme uznesenie na tému Sádskej Arabie je potrebné, aby sme spoločne odsúdili porušovanie práv. Mali by sme naozaj prehodnotiť naše eh, eh, vzťahy so Slavskou Arabiou. Musia byť naozaj zmysluplné. Eh, musí to byť naozaj pevný partner aj v našom boji proti terorizmu, ale pritom Slavská Arabia naozaj sama exportovala tie najextremistickejšie formy fundamentalistického islamu ako e, môžeme toto odsudzovať, keď ich islamský štát sám e, e, uplatňuje? Ďakujem, slovo má pán Korál na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda Raif Badawi, bloger a za, za kladateľ Free Saudi Liberals už z zdravotných dôvodov nemohol tie ďalšie trest, telesné tresty absolvovať E, tiež sa zhodneme na tom, že e, je nevinný. Ale na jednej strane máme veľmi radi e, doláre za ropu, na druhej strane tu máme takéto strašné porušovanie medzinárodného práva a ľudských práv v Saudskej Arábii. Stojíme tu zoči voči krajine, ktorá je spojencom západu na jednej strane, na druhej strane tu teda vzniká taká zvláštna situácia v boji proti terorizmu, pretože ako môžete bojovať proti praktikám ISISu, ak považujete nejakú krajinu za priateľskú, ktorá uplatňuje telesné tresty voči niekomu, kto e, len slobodne vyjadruje svoj názor alebo kritikuje náboženstvo. E, taká to je moja úvaha. Ďakujeme teraz na minútu ďalší rečník. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Naozaj e, odsudzujeme e, zaobchádzanie s pánom Badalím. Takisto e, tieto tresty, ktoré, o ktorých tu hovoríme, takisto trest smrti, odsud, rozsudky žien. No, prekvapuje nás pani Merklová, hovorí o gréckom zadlžení, o uznaní. Zaoberáme sa veľmi e, e, inými problémami. Cameron sa veľmi smutne vyjadril o e, mešitách. Musím povedať, že je to taká dvojitá morálka, ktorú treba odsúdiť. Je to naozaj pokritectvo, ktoré tu preukazujú predstavitelia Nepriamo sa týmto podporujú teroristické e, organizácie. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem. S, e, sudcovia, ktorí odsúdili e, Badaviho na 10 rokov väzby a tisíc úderov bičom. Nuž to bol jeden z mnohých, z mnohých rozsudkov voči kritickým občanom Sadskej Arabii, ktorí len vyjadrili svoje, svoje slobodné presvedčenie. Celá verejnosť, celý svet odtedy vie, že v Sádskej Arabii sú takéto strašné tresty ako e, stínanie hlav a podobne, byčovanie. ako zastrašujúce prostriedky. Všetko sú to veci, ktoré keby ich spáchala teroristická organizácia, by boli oprávnene odsúdené. Kolegovia, my nemôžeme merať dvojitým metrom. Aj v štáte, s ktorým máme intenzívne e, hospodárske e, záujmy, ani takýto štát nemôže používať metódy, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami. Stabilita v regióne sa nedá zabezpečiť e, pozera, e, nevšímaním si e, prečinov. Naopak potrebné sú e, dôležité demokratické pomery a e, systém, ktorý zohľadňuje ľudské práva. Akceptujete, prosím, modrú kartičku? Spoštovaný kolega... E, Ďakujem. Kolega vo svojom prejave ste spomenuli e, problémy, ktoré tu máme v Európskom parlamente a v celom tom prístupe EÚ. Máme tu množstvo krajín, kde takéto práva sa porušujú. Takéto porušenia sa dejú v Izraeli, v Maroku a v iných krajinách. Všetky ich považujeme za priateľské, partnerské krajiny. Máme s nimi rôzne dohody. Nemyslíte si, že je na čase, aby tento parlament jasne hovoril o našom prístupe k ľudským právam a, a ako sa chce správať v budúcnosti. Pra, práve keď sa v takýchto krajinách často porušujú práva. Chcem vám dať za pravdu, keď e, treba povedať, že ľudské práva majú, e, samostat, je to samostatný korpus a nedá sa napájať na iné veci a podmienovať e, e, problematika a to ukazuje v jednom prípade správne, v inom nie. Takže ľudské práva sú nad politickými záujmy a tak im musia byť diskutované. Na minútu pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Naša politická skupina žiada e, orgány e, v Sádskej Arabii, aby anulovali všetky sankcie a tresty e, údermi E, sloboda prejavu nemôže byť e, trestaná. Naša frakcia nemôže e, podpísať uznesenie ďalších strán z toho dôvodu, že toto spoločné uznesenie dáva na jednu úroveň dve veci. Saudskú Arabiu a IS. Je to veľká chyba. Európsky parlament navyše zajtra cestuje, jeho zastupcovia cestujú do Riadu nechceme predsa povedať, že cestujú do e, islamského štátu. Naozaj chcem vysloviť polutovanie, že dva návrhy EPP e boli zamietnuté, Nadia Savčenko a prípad Tatárov na Kríme tieto dve témy. E, momentálne ide o rozsudky z Moskvy, ale tieto témy sa oddali na vedlejšiu kolej ako irrelevantné. Pán Tune Kelam na, dve minút, na minútu. Tento prípad si zaslúži naozaj vážnu pozornosť. Musíme byť e, znepokojení veľkou e, prítomnosťou monitor, e, v tejto v krajine a monitorovaním. Ale e, výkon tohto trestu tisíc úderov byč, byčom je naozaj sa rovná rozsudku smrti. Sádzka Arábia ratifikovala dohovor OSN o týrani, kde telesné tresty sú zakázané. Dúfam, že táto rozprava e, bude e, presvedčivým posolstvom saudským orgánom, aby e, zrušili tento verdikt a aby tieto obvinenia zrušili, aby sa ľudsky správali k pánu Badavimu. Dôležité sú reformy súdneho systému, ktoré sa už dejú. To vyzdvihujeme ale dôležitá je naozaj bezpečnosť e, a osobné práva jednotlivých občanov. Teraz má slovo pán Richard Howitt. Ďakujem, pán predseda. E, ide naozaj o týranie, týranie a e, teda zneužívanie ľudských práv. Sloboda, okresávanie slobody prejavu je zneužívanie ľudských práv. Každý z týchto tisíc úderov na tele Raifa Badaviho je zneužívanie ľudských práv a to všetci musíme cítiť túto bolesť a všetci musíme konať. Osobne sme počuli e, o utrpení týchto väzňov. Tak veľké je to utrpenie údajne, že nemožno o ňom ani hovoriť. E, boja sa, väznení sa boja, e, obávajú o svoje rodiny a deti takisto nemôžu súčasne opustiť krajinu a hovoriť so svojou rodinou. Dnes takto otvorene o tom hovoríme a keď Európska únia v pondelok e, hovorila e, v boji, e, o boji proti terorizmu spoločne s Saudskou Arábiou, musíme mať na pamäti, že práve Saudská Arábia nazvala Raifa Badaviho teroristom. Musíme využiť túto príležitosť na oslobodenie Raifa. Žiadame slobodu pre Raifa. Slovo má. A pán Henkel. Dámy a páni, vážený pán predsedajúca, povedalo sa tu, že tento prípad Badawi je typický pre Saudskú Arábiu. Ako dlhodobý člen Inter- Amnesty International chcem poukázať na to, že tento prípad je typický pre islám. Islám sa stále e, e, odlu- teda rozlišuje sa medzi islámom a e, is, is, islamizmu, ako keby sme odlišovali ka, kapitál od kapitalizmu či socialistov od socializmu. Ja vám dnes môžem povedať, že z tých 27 islamských krajinách eh, e, eh, v, v, v 75% sa pošliapávajú práva eh, ľudí. Je tu horší prístup k ženám než k mužom. Napríklad väčšina obetí sú moslimovia, preto je správne, že sa zaoberáme porušeniami ľudských práv vo všetkých islamských krajinách, tu v parlamente, pretože pán Weidenholzer má pravdu, nemali by sme v tejto veci merať dvojakým metrom. Teraz má na minútu slovo pán e, Dupré. Vážený pán predseda, kolegovia, táto tragédia a to, čo je na nej neúnosné e, pri zaobchádzaní s pánom Badavým, je skutočnosť, že nejde o osamelý individuálny prípad. Je tu veľa takýchto tragických, tragických neúnosných systematických prípadov. Tento systém je, a to je o to horšie, legálny, e, vytvorený legálne inštitúciami v krajine, v krajine, ktorú považujeme za spojenca. Čo tu je to tragické? Je tu e, nielen tá brut, brutalita, ale že e, tieto e, údery dostáva za e, úrážku e, islámu a pritom ide o len využitie internetu. Čo je tu neúnos, e, neúnosné pri tomto trestaní pána Badaviho, že v konečnom dôsledku tu nie je rozdiel medzi určitými divokými pra- praktikami, ktoré my, my kritizujeme e, u teroristov a pri tom v prípade Sádskej Arábie ich, ich znášame. Preto žiadam všetkých kolegov, aby sme konali. Ďakujeme. Slovo má teraz na minútu pán Smith. Ďakujem. Kolegovia, pripomeňme si tu, že našou povinnosťou je, aby ľudia v určitom regióne v krajine e, sú dôležití a nie nevyhnutne režim, ktorý tú krajinu reprezentuje. Ja sa rátam k priateľom Sádskej Arabie. Vyrastal som v Riade, boli to pekné časy a pred, práve naše priateľstvo je tá hodnotou, ktorá nám dáva povinnosť e, e, byť verný týmto hodnotám a systematicky e, rozširovať ľudské práva v týchto krajinách. Pán Badawi a chcem poďakovať Amnesty v Škótsku za prácu pre ňoho. A to je práve ten bod, ktorý je dôležitý, pretože tieto orgány v Sádskej Arabii sa rozhodli, e, že tento príklad je pre ne dôležitý, ale sú tu tisícky iných a táto, toto uznesenie je pre všetkých z nich. Ako povedal pán Hovit, toto je apel na všetky krajiny. Ak spolupráca niečo pre nás znamená, musíme sa držať našich hodnôt. Mali by sme menej myslieť na predaj zbraní, ale trošku viac na, e, sa zamýšľať nad našimi hodnotami. Slovo má pán Eh, Castaldo. Ďakujem, pán predseda. 10 eh, rokov zajatia a, eh, tisíc rán byčom, 15 rokov odňatia slobody pre jeho právnika, ktorý bahájí ľudské práva. Čo je to za krajinu, kde e, e, vlastne po tom, čo vám e, dajú 50 rán byčom, vás musia liečiť, aby vám ich mohli dať ďalšie stovky. To je v podstate odsudenie na smrť. Saudská Arábia je náš partner, nás rešpektovať, musí nám načúvať a nutne musí oslobodiť všetkých, ktorí sú v tej krajine zajatí iba kvôli svojim názorom. Je treba reformovať trestný Eh, systém eh, v Saudskej Arabii. Eh, kolegovia, my nemôžeme sa tváriť ako chameleóni Zloči voči tejto krajine. Pre nás je kategorickým imperatívom ochrana ľudských práv Nemôžeme vymeniť naše princípy e, za e, barely ropy, pretože e, každá rana bičom pre Raifa Badaviho je rana bičom pre naše svedomie, pre nás poslancov aj pre celú Európu. Sme to dlžní Raifovi a všetkým, ktorí budú po ňom nasledovať v Saudskej Arabii. Všetky poľské skupiny sa musia zjednotiť za týmto stanoviskom a spolužiadať okamžitú nápravu. Je tu modrá kartička. A, a, a akceptujete ju? Pán Castaldo, po udalostiach v Paríži, po teroristických útok, e, útokoch v Paríži, veľvyslanec Sadskej Arábie vo Francúzsku sa zúčastnil Eh, demonstrácie všetkých osobností na podporu Charlie Hebdo, aby vyslal silné, silné antiteroristické posolstvo. Súčasne, ak všetci tí, všetky tieto veci by sa udeli v Saudskej uh, uh, Arábii s takýmito novinami, ako je Charlie Hebdo, tak by to uh, bolo označené uh, ako uh, alebo potrestané možno smrťou za urážku islámu a tak ďalej tisíc e, úderov bičom a tak ďalej. Mali by sme možno v rámci Európskeho parlamentu podporovať hnutie Je suis Raif, podobne ako bolo Je suis Charlie? Kolega, sono assolutamente d'accordo con lei. Plne s vami súhlasím, nemôžeme akceptovať e, žiadnu Eh, žiadne pokritectvo. Ak chceme bojovať proti terorizmu, musíme to ukázať aj tým, že budeme eh, uplatňovať eh, naše princípy. Nemôže mať naši partneri dvojitú mierku ani my. A áno, z tohto pohľadu aj my sme raif a to každý deň. Na minútu má slovo pán Kelly. Ďakujem pekne. Nepochybne ide o veľmi smutný prípad, pretože na jednej strane tu máme dobré vzťahy s kráľovstvom saudsko-arabským a pre túto spojenectvo sme veľa urobili a na druhej strane e, potom tu máme e, vysokú mieru využívania Twitteru v e, Sadskej Arabii, ale pritom je to krajina, ktorá umlčuje iné hlasy na to musíme verejne reagovať, pretože nemôžeme e, túto vec e, obhajovať. Robíme z toho akoby hru. Mali by sme vyvíjať pritom e, všetku snahu, aby sme vyvinuli tlak na Saudsko-Arabské kráľovstvo, aby sa ukončili barbárske kroky a ignorantstvo a mali by sme bojovať za prepustenie Raifa. Nuž, e, Sádzka Arábia je spojencom. E, Raif Padawi, bloger, 10 rokov väzby, 10, e, tisíc úderov, väznenie, týranie. Verejnosť žiada jeho prepustenie. Medzinárodné spoločenstvo, tento parlament by e, E, prečo nie je v stave, v stave vydať spoločné posolstvo, pretože EPP nechce podporiť, podporiť e, naše spoločné stanovisko. My chceme, aby šéfovia krajín, ministri, veľvyslanci, diplomati a e, podniky, ktoré cestovali do, ktoré cestujú do Sádskej Arábie, aby si našli čas a hovorili, hovorili o tomto prípade Máme tu množstvo geostrategických záujmov, popri ktorých by mal zostať, zostať, zostať miesto aj na ľudské práva. Je tu oprávnená požiadavka pre o, milosť. Ak sa to nepodarí, tak Európska únia akoby mlčala. Ďakujem. Trošku máme skls, sme pri e, procedúre KHDI. E, dám slovo teda len dvom kolegom, aby sme naozaj dodržali e, byť pridelený čas. V tomto zmysle dávam najprv slovo pánu Tarabelovi. Ďakujem. Milí kolegovia, táto diskusia je dobrou príležitosťou, aby sme si položili skutočné otázky. Je podľa nás normálne, že táto krajina nikdy sa nevyskytuje v našich naliehavých bodoch, hoci by si to zaslúžila. Tento novinár Raif Badawi, ktorý, o ktorom hovoríme, ktorý je odsúdený k tomuto trestu, o ktorom sme hovorili, Eh, jednoducho len za to, že si robil svoju novinárskú eh, prácu. Chcem hovoriť eh, o, o veciach, o ktorých hovorila pani Christine Lagarde, ktorá dalo by sa, dalo by sa povedať i o ďalších prípadoch v, v iných krajinách. Dve ženy napríklad, ktoré zdôrazňujem, sú vo vezení za to, že si trúfli, zdôrazňujem, šoférovať motorové vozidlo. Nemôžeme e, z jednej strany šarli a z druhej strany e, hovoriť, že sú, e, alebo teda sme za ropné doláre. Slovo má na minútu teraz pani Lunaček. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Mňa veľmi teší, že tu máme širokú väčšinu šiestich politických skupín, E, ktoré odsudzujú e, toto dianie a požadujú okamžité prepustenie Raifa Badawiho, pretože byčovanie je vlastne v skutočnosti e, odloženou popravou a taktiež uväznenie za slobodu prejavu je barbarským trestom, ktoré je neslychané. A naozaj sa divím, prečo strana EPP pri tomto širokom koncenze, pri tejto solidarite ostatných politických strán nie je ochotná to podporiť. Prečo Naozaj sú obchodné vzťahy a ropa pre vás dôležitejšie ako boj proti barbarskému porušovaniu ľudských práv? Zrejme áno. Tento masívny nedostatok solidarity tu naozaj kritizujem nahlas. Podarilo sa nám spoločne aj bez EPP, ktorí sa nepostavili na našu stranu, odsúdiť e, toto bičovanie a jasne požadovať okamžité prepustenie Rajka Badaviho. Ešte jedna veta, ak dovolíte, na Margo e, rakúskeho e, e, centra Abdula vo Viedni. E, taktiež je potrebné, aby aj toto centrum okamžite požiadalo o okamžité prepustenie oslobote Raifa Badaviho okamžite. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán komisár Stylianides. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Chcem sa vám poďakovať za pozornosť, ktorú venujete podpore všeobecnej platnosti ľudských práv na celom svete. Saudská Arábia je významným partnerom Európskej únie a taktiež veľmi vplyvná krajina z hľadiska politického, náboženského, ekonomického v celom tomto regióne a v islamskom svete, takisto ako mnohí v Európe, aj nás znepokojuje toto trestanie pána Badawiho ktoré udelil odvolací súd v Sadskej Arabii v septembri minulého roka, ako aj verejné byčovanie, ktorému bol vystavený 9. januára tohto roka. Veľmi pozorne sledujeme vývoj, ktorý súvisí s jeho prípadom, ako aj celkovú situáciu v oblasti ľudských práv v kráľovstve Sádskej Arábie. Nie pochyb, že podmienky a okolnosti odsúdenia pána Badawiho, ako aj spôsob trestu, ktorému bol udelený, nás mimoriadne znepokojujú. Okrem toho, tento rozsudok, zdá sa, je neprimeraný vyhlásenia hovorcu vysoké predstaviteľky EÚ pani Mogherini 9. januára pripomína naše zásadné stanovisko v tomto prípade. Je to len jedna z mnohých iniciatív, ktoré vyvíjame na úrovni EÚ. ESVČ neustále monitoruje tento prípad, okrem iného a je prostredníctvom našej delegácie v Riade v úzkej spolupráci s členskými štátmi a vykonávame rôzne formálne a neformálne iniciatívy v kontakte so saudskými orgánmi aj v hlavnom meste, aj v iných regiónoch. Od 9. januára, kedy mu bolo udelených 50 rán bičom, boli ďalšie E, prípady byčovania zatiaľ odložené. Toto je e, pozitívny krok a naplňa nás nádejou, že e, ďalší výkon tohto trestu bude zrušený. Isté, že budeme naďalej vyzývať našich saudských partnerov, aby úplne zrušili tento rozsudok a aby prehodnotili rozhodnutie súdu keďže zdá sa, tento prípad opäť bude prejednávať odvolací súd onedlho. Tešíme sa na posilnenie otvoreného a úprimného dialógu o ľudských právach s našimi saudskými partnermi, pričom chceme využiť príležitosť prebiehajúceho eh, procesu reformy súdnictva, aby došlo k zrušeniu fyzických trestov a taktiež e, budeme poukazovať na aspekty slobody prejavu v tomto našom dialogu. Chcem ešte raz ubezpečiť všetkých poslancov, že budeme naďalej veľmi pozorne sledovať prípad pána Badawiho a budeme jasne vyjadrovať e, naše znepokojenie v mene celej EÚ v súvislosti s týmto prípadom. E, ďakujeme pekne. Dostali sme sedem návrhov.